pán Ferreira zdôrazňuje vo svojej správe ako výsledok dopadu týchto katastrof. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Mm, ďakujem aj pánovi Ferrerovi za jeho správu. Hlasovať sa o nej bude zajtra na poludne. Teraz sa dostávame k poslednému bodu dnešného programu. Ide o správu e, pani Teocharus o znižovaní chudoby a tvorbe pracovných miest v rozvojových krajinách. Ako prvá dostane samozrejme slovo pani spravodajkyňa a to na 4 minúty. Pani eh, Teokarus, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. V Afrike, mm, teda konkrétne v Maroku, ale aj inde vo svete panuje veľmi eh, vysoká miera chudoby, objavujú sa tam zároveň problémy s fungovaním demokratických inštitúcií a mm, dá sa povedať, že je narúšaný systém občanského spolužitia. Európska únia môže prispieť k boju proti chudobe mnohými spôsobmi, napríklad vytváraním pracovných príležitostí a Európska únia by samozrejme mala um, pomôcť nejakým spôsobom tej polovici e, ľudstva, ktorá žije pod hranicou chudoby. E, v v rozvojových krajinách panuje určitý, určitý hnev e, zameraný alebo e, nedôvera zameraná na, na rozvinuté krajiny. E, sme vnímaní ako tí bohatí, ktorí tie peniaze získali aj na chrbtoch tých chudobných a teraz si ich chcú nechať. Takže je to etický rozmer. Okrem mnohých ďalších aspektov zvyšovanie bohatstva v zdrojových krajinách migrácie, by sme možno dostali pod kontrolu istú zložku nelegálnej imigrácie a zároveň by sme podporili stabilitu v týchto krajinách, pretože so zvyšovaním bohatstva ide, v ruka, ide ruka v ruke rozvíjanie demokracie, a e, civilizovanie e, štátnej a verejnej správy. E, no a toto všetko sú veci, ktoré spomínam v správe. Veľmi dôležitým bodom je napríklad podpora vzdelávania a možnosť slobodnej voľby kariéry aj napríklad pre vedcov, ktorí by mali mať možnosť zostať vo svojej krajine. AIDS a HIV keď zabrdnem do, do zdravotníctva, e, sú veľmi rozšírené choroby a e, súvisia s, chudob- s chudobou. V správe navrhujem kroky, ktoré by bolo možné podniknúť, aby sme týmto problémom e, troška zabránili. Takže boj, boj proti chudobe má zmysel a má zmysel preto, lebo sa odráža v mnohých ďalších oblastiach. Medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom medzinárodných konferencií prijalo niekoľko záväzkov na boj proti chudobe na svete a No, hoci tie záväzky v niektorých prípadoch nie sú plnené, je možné pristúpiť k určitým e, kompromisom. A pokiaľ ide o moju správu, e, dostali sme niekoľko pozmeňovacích návrhov, z ktorých niektoré e, boli spracované v zmysle kompromisu, niektoré však akceptovať nemôžem. Musíme však prikročiť k reálnym riešeniam chudoby, pretože je to veľmi potrebné. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci, a teraz pristúpime k diskusii Každý aj, kde ako prvý rečník vystúpi pán Bazesku. Pani Bazesku. duce implicit la prețurilor la... Ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Súčasná e, finančná a ekonomická kríza vedie k zvyšovaniu cien a e, to najmä cien potravín a palív. A toto uvrhlo do chudoby množstvo ďalších ľudí, ktorí sa v nej ešte nenachádzali. Kríza teda znamená veľký problém pre rozvojové krajiny. Hoci Európska únia je najväčším darcom na svete, pokrok v boji proti chudobe nie je, dostato- v boji proti chudobe nie je dostatočný a preto musíme našu politiku v tejto oblasti revidovať, nájsť nové možnosti financovania a bojovať napríklad aj proti daňovým únikom v týchto krajinách, aby ich štátne správy mali z čoho financovať svoje programy. Ja si myslím, eh, že tá najvyššia úroveň, kde hovoríme o mileniových cieľoch, má možnosť zaviesť také mechanizmy, ktoré zintenzívnia boj proti chudobe. Rumunsko je tiež jedno z darcovských krajín a e, v apríli moja krajina napríklad pomohla niekoľkými miliónmi eur, konkrétne Moldavsku. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedajúci. E, k tejto diskusii, hej, e, ak ste prehovorili v predchádzajúcej diskusii, nemali by ste dostať ešte raz, a ale dnes budem taký prajný, takže má slovo pán Jar, potom pán Mikolašik a potom pán Ferreiro. Trošku porušíme pravidlo. Eh, ja sa chcem poďakovať eh, predsedajúcim za veľkorysosti. Ja budem veľmi stručný, čo sa týka polnohospodárstva. Eh, myslím si, že polnohospodárstva zohráva veľmi dôležitú úlohu pri znižovaní chudoby a jednoducho trvalé udržateľné polnohospodárstvo e, a je prínosom aj z hľadiska primeraných cien na trhových cenoch. Primerané ceny sú nevyhnutným predpokladom Eh, aj pre fungo, fungujúce polnohospodárstvo v rozvojových krajinách. Teda ďalej sa treba postarať o, politi- o stabilitu politickú. To sú všetko prvky, ktoré vstupujú do hry do úspošného boja proti chudobe. A čo sa týka eh, dotácií exportov a exportných náhrad, eh, myslím si, že tento problém sme rozpoznali a sme sa toho zbavili, alebo snažíme sa zbaviť, pretože jednoducho to neobstojí v európskej politike. Pán Mikolašek, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman, Monsieur le Commissaire Barnier, kolegyne a kolegovia. Investície do zdravotníctva a vzdelávania prinášajú všeobecné zvyšovanie blahobytu obyvateľov rozvojových krajín a sú predpokladom trvalo udržateľného rozvoja všetkých spoločenských vrstiev považujem za veľmi smutné že vnútroštátne rozpočty týchto krajín ale ako aj rozvojová pomoc európskej únie túto skutočnosť dostatočne nezohľadňujú a nevyčleňujú ani minimálnych twenty svojich výdavkov na zdravotníctvo a základné vzdelávanie. plne podporujem požiadavku aby sa na základe vzdelávanie a verejné, e, aby sa základné vzdelávanie a verejné zdravie stali samotným základom rozvojových politík a aby v týchto oblastiach nedochádzalo k znižovaniu domácich výdavkov ani medzinárodnej pomoci. komisia by v tomto smere mala bdieť nad účinným vynakladaním finančných prostriedkov na dosahovanie týchto cieľov v plánovaných miestach určenia a pre stanovené najviac dotknuté skupiny príjemcov. ďakujem veľmi pekne. Finally, A ako posledný pán Ferrero. Pán predseda, boj proti chudobe je príležitosť, eh, ako ehm, zaviesť eh, alebo pomôcť zaviesť voči rozvojovým krajinám koordinovanú politiku založenú na, so, eh, založenú na solidarite a zachovaní suverenity danej krajiny. Popri iných cieľoch je potrebné, aby e, sa pracovalo e, na e, odburávaní tej súčasnej nekoherentnosti. Veľmi dôležitý je všeobecný prístup k vzdelávaniu, k, k zdravotnej starostlivosti a k základným e, demokratickým možnostiam. Ak toto všetko bude, e, bude splnené, tak potom e, jednoducho chudoba nemá miesto. Ak bude fungovať obchod, výroba, ak bude fungovať konkurenčný boj, tak takisto to má jedine prospech. Takže mne je skutočne ľúto, že sa zavádzajú určité podmienky voči rozvojovým krajinám a tieto ich nemôžu plniť. Ďakujem veľmi pekne a teraz, pán komisár, máte slovo monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Eh, znova v mene kolegyne Georgievy by som chcel poďakovať pani Teo Charus za jej komplexnú správu, takisto vyváženú eh, na aktuálnu tému, pretože ide o tému, ktorá bola spomínaná na najvyšších úrovniach eh, svetových lídrov v OSN. Vaša práca zdôrazňuje správne tú hlavnú obavu, medzinárodnom spolupráci, čiže znižovanie chudoby, vytváranie pracovných miest. To je aktuálna otázka o to viac, ešte naliehavá, keď čelíme finančnej a ekonomickej kríze a ako aj narastu cien ropy, pokiaľ ide o nerastné suroviny, tak si to povedali aj vy, pani Bazesku, aj pokiaľ ide o nárast e, potravín, cien potravín. Ja som s tým naozaj znepokojený e, tieto špekulácie, tieto hyperšpekulácie v oblasti eh, prvotných súrovín. Ja som to prerokovala s môjim kolegom pánom Čulosom eh, počas eh, diskusie v Bruseli. My sme sa zaviazali, okrem toho, čo už bolo predložené tento týždeň ohľadom regulácie odvodených produktov, implementovať také nástroje, ktoré by zvládli a znižovali takéto špekulácie, ktoré som spomínala, ktoré sú škandalózne pokiaľ ide o mm, suroviny, tak eh, poľnohospodárske hlavne na úkor tých krajín, ktoré nemajú potravinovú sebestačnosť. Eh, ďalej, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest, toto, eh, tieto sociálne politiky vyzerajú, že sú účinné, hlavne pokiaľ ide o boj proti negatívnemu dopadu hospodárskej kríze vo februári 2009 v apríli 2010 komisia e, prijala opatrenia a takisto podporila e, tieto iniciatívy. Toto e, dokazuje našu angažovanosť v prospech tvorby pracovného iných miest a takisto aj ochranu tých najzraniteľnejších vrstvy obyvateľstva. Avšak my musíme reagovať nielen len v mone, v, teda v dobe hospodárskej krízy, ale tak, ako ste aj vypovedali, kolega práve z dlhodobého hľadiska, hlavne kvôli týmto najzraniteľnejším eh, členským štátom práve eh, na základe záverov rady, ktoré prijali tento týždeň a takisto aj počas eh, samitu v New Yorku. My sme sa rozhodli podporovať pracovné miesta, tak ako to spomenul aj pán Mikolášik. Tieto politiky sú načrtnuté ktoré by mali byť práve piliermi e, mileniových cieľov a komisia je teda presvedčená, že není možné bojovať proti chudobe bez toho, že by sa zohľadnili tieto dva aspekty. A ako ste to už spomenuli, pani spravodajkyňa, tí najzraniteľnejší by mali ležať nám na srdci. Samozrejme, že tieto politiky by nemali hodnotu, keby neboli implementované preto treba implementovať aj ad hoc mechanizmus. Flex to je dobrým príkladom pre ako denatóri môžu napomáhať a angažovať sa v sociálnej oblasti. Ja o, e, som teda aj za facilitáciu potravín, potravín práve smerom k tým najzraniteľnejším. Pán Jar práve spomenul správne tú otázku kapacity e, poľnohospodárskej produkcie, aby sme podporili tú suverenitu, tú zabezpečnosť týchto krajín práve na regionálnej úrovni. To sú tie snahy, ktoré môj kolega Pibels v rámci regionálnej politiky sa snaží aktívne podporovať. Vaša správa správne e, zdôrazňuje pani spravodajkyňa dôležitosť agendy OSN, pokiaľ ide globálny dopad. My podporujeme túto iniciatívu a absolútne s vami súhlasím. Pani Teocharus že musíme vypracovať európsku víziu pre e, sociálnu ochranu. Komisia už začala s jednotlivými prácami, ktoré budú viesť. Prvý krok e, bude v roku 2010 e, projekt, ktorý by sa mal týkať práve sociálnej ochrany týchto vrstiev obyvateľstva v tých najmenej rozvinutých krajinách. Myslím, že sociálna ekonomika práve môže poskytnúť šťastie tieto inovatívne možnosti. Chcem priťahnuť vašu pozornosť ešte k dôležitej úlohe práve rovnosti pohlaví pri znižovaní chudoby. Komisia a členské štáty chcú ísť týmto smerom a preto aj 14. júna Rada prijala akčný plán pre podporu na európskej úrovni rovnosť pohlaví vzhľadom na milniové rozvojové cieľe. Ďakujem. <clears throat> Well, thank you very much. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. Ďakujem pani Teokor, Teocharus, ďakujem všetkým kolegom aj tlmočníkom. Uzatváram tý, týmto dnešné rokovanie a odručujem ho do